veľmi e, nepríjemné, e, keď e, počujete, že vás z vašeho vlastného rodného jazyka nesprávne pretlmočia. Ďakujeme. Berieme vaš, vašu stiažnosť na vedomie, pán Lokegard, a príjmeme príslušné opatrenia. Ale sám ste predsa na to poukázali. Tak to bude teda aj v zápisnici. Hlasovanie o tejto správe Balzány Fernández sa uskutoční dnes o 12. hodine predpoludním a hlasovanie o správe Böge e, na druhom e, zasadnutí e, v novembri. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu našeho programu. Ide o správu pani Gresle a, a pána Riveliniho. Ide o rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet únie. Ako prvá má slovo pani spravodajkyňa Gresle. Vážený predseda rady, kolegyne, kolegovia, zjednodušenie niekedy je celkom zložité, dá sa povedať. My ako spravodajcovia sme predložili množstvo pozmenujúcich návrhov, ktoré mali zjednotiť pravidlá a spoločné problémy všetkých fondov určitým spôsobom vyriešiť, napríklad náklady, ktoré sa oplatí podporovať. A my ako spravodajci sme sa snažili poučiť sa z doterajších chýb Európskej únie. Chceli sme vytvoriť jednotné pravidlá, aby sa ukončila táto neprehľadnosť pravidel, aby sme mali oveľa väčšiu transparentnosť. Je to veľký krok e, e, blízko k občanom a k zjednodušeniu Všetci, ktorí sa podielali na tejto práce, chcem poďakovať. Všetkým chcem poďakovať mojemu spoluspravodajcovi a takisto všetkým angažovaným e, zamestnancom komisie parlamentu a kolegom, ktorí pomohli takisto e, Kristianovi Zichelovi, ktorý je mojim dlhodobým spolupracovníkom a práve e, čerstvým novopečeným otcom. E, sú tu rôzne for, e, miery nadšenia pre túto tému, napriek tomu je tu spolupráca. A ja chcem komisiu vyzvať k pokračovaniu na tejto e, nastolenej ceste. Bolo by naozaj dobrým krokom vpred, keby komisia sama e, v svojej vlastnej inštitúcii mala pravidlá, ktoré nie sú plné rozporov. To by bola asi najväčšia, najlepší príspevok k zlepšeniu stavu. Dnes budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ale nie o celom uznesení, pretože ešte prebieha rokovanie s radou. Vítam zástupcov rady a v týchto priateľských rozhovoroch ešte chceme pokračovať. Pokiaľ ide o transfery a finančné nástroje, e, tieto nenašli vo výbore e, jasnú podporu a chcem e, propagovať tieto návrhy, tieto pozmeňujúce návrhy, pretože to je báza našej komunikácie s komisiou a komisia ich podporila Chcem vás poprosiť, aby pri finančných nástrojov, u ktorých predkladáme návrhy, kde sa prvýkrát definujú projekty, aby sme v týchto oblastiach, u týchto pozmeňujúcich návrhov dostali určitú podporu, akceptovali ich, pretože fi- finančné nástroje a ich e, použitie e, treba používať špecificky pre príslušné sektory a Jednotlivé výbory by sa mali v tejto veci ešte stretnúť, hovoriť o využití finančných nástrojov. Chcem, aby sa všetci mohli spolupodielať, spoluhlasovať. E, takisto tu bude v tejto súvislosti e, pozmenujúci, ústny pozmenujúci návrh číslo 271, kde ide o právne akty, ktoré sa vzťahujú na finančné nástroje a kde ide o právny základ e, takisto 271 e, až 278. E, to sú pozmeňujúce návrhy, kde chcem, e, kde chcem naozaj tiež propagovať úspech týchto pozmeňujúcich návrhov. Ide o otázku ručenia v daňovej oblasti. Toto všetko je vec, ktorú sme dlžní, pozdlžní našim daňovým poplatníkom. Nechceme, aby sa tu využívali daňové raje a aby sa e, v finančných nástrojoch zbiehali e, jednotlivé prostriedky. To sme takisto dlžní našim daňovým poplatníkom. Uvidíme po dvoch, troch rokoch, e, aké závery môžeme vyvodiť z fungovania týchto finančných nástrojov. A chceme taky, tak, takisto zverejnenie právnej formy týchto nástrojov na stránke komisie. Chceme sa postarať o to, aby sme vôbec dokázali e, kontrolovať to, čo sme pôvodne prijali. Komisia sama e, prijala tieto návrhy. E, ona je autorkou a preto moja prozba, aby tu v parlamente bola potrebná väčšina pre podporu komisie. Ďakujem vám, kolegovia, teším sa na budúce rozhovory s radou. Dúfam, že sme na dobrej ceste. Určite pôjde o veľmi technické a komplexné otázky, ale aj na ne existujú riešenia a v tejto súvislosti vám chcem poďakovať. Ďakujem pekne, pani Kresle. A teraz máme na tribúne delegáciu parlamentu